tak to bude považované za potvrdené. Dve písomné vyjadrenia predložila väčšina poslancov v parlamente, ktoré boli podpísané 26. Eh, pani, zo strany pani Jeleny Genty, ako aj 15 ostatných poslancov, pokiaľ ide o pulmonárnu fibrózu. Tam je 388 podpisov a písomné vyjadrenie 48 26. Luja Michela, ktoré podpísali ďalší 11 poslanci, pokiaľ ide opatrenia pri odnemaní orgánov v Číne u väznených, tam je viac ako 400 podpisov. Toto vyjadrenie spolu s ostatnými podpísanými bude zverejnené v rámci protokolu a dostanú ho adresáte k dispozícii.